odrážať e, fakty, spomínať fakty a písať iba o nich. E, takže je to naozaj vážna vec, takéto uznesenie, mali by sme ju brať e, vážne. Ďakujem, kolega Mirsky. A teraz na záver kolegyňa Bazesku. Ďakujem, pán predseda. Dôležitý aspekt dnešnej diskusie